Kolleginnen Kolegyne, kolegovia, prosím, posadajte si. Dokonca aj... Dokonca sme dnes dostali plenárnu sálu. To by nám však nemalo brániť v tom, aby sme začali. Už program je nezmenený a rovnako by som rád skonštatoval, že toto je jediné vhodné miesto na oslavu narodenín. No a kvôli tomu, vážená pani Eštonová, som veľmi rád a som veľmi vďačný, že ste si našli eh, čas, keď eh, vo vašej krajine by to bol pravdepodobne narodeninový čaj. No a pani Eštonová má dnes narodeniny, takže si zaslúži naše gratulácie. Äh, no a teraz sa dostávame k pravidelnej výmene názorov s vysokou predstaviteľkou, predsedničkou komisie. A tu ide dnes o otázky, ktoré súvisia so stretnutím gymných v Kodani, ale aj s otázkami, ktoré sa týkajú Rady ministrov zahraničných vecí, ktorá sa uskutoční budúci týždeň. Iste budeme hovoriť o mnohých otázkach na Blízkom východe, Sýria, spolupráca s Ligou arabských štátov, s Jemenom. EU, ASEAN. Vzťahy EU, e Ázia. Zmluvy o spolupráci. Ale iste budeme hovoriť aj o praktických otázkach, ktoré súvisia s novým nástrojom partnerstva. Je to oblasť, ktorá bude novým zahranično-politickým nástrojom, ktorá, ktorý bude mať exkluzívne k dispozícii vysoká predstaviteľka a v ktorom sa bude ešte intenzívne v parlamente diskutovať. Takže témy sú také pestré ako málo kedy tiež sa budeme venovať otázkam Bieloruska a sankcií a sankciám sankciám aj voči Sýrii. Alebo možno aj najnebezpečnejšia otázka dnešných dní. A to sú otázky súvisiace s Iránom a ich jadrovým programom. No a to možno možno sa nám podarí predísť eh, obrovskej kríze, ak 5 plus 1, a tu eh, bude pani Eštenová zohrávať veľkú úlohu, ak 5 plus 1 budú len viesť rokovania, ale ak budú, ak sa im podarí dosiahnuť aj výsledky. No ale to tiež bude závisieť od druhej strany. Ja preto ďakujem za to, že v tejto kritickej fáze ste prejavili ochotu oboznámiť vás s vašimi stanoviskami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne, vážený pán predseda. No a na úvod by som chcela skutočne úprimne poďakovať za blahoželania e, k, k narodeninám. A naozaj si len ťažko viem predstaviť, kde by som teraz bola radšej. Pán predseda, na úvod by som chcela hovoriť o niečom mimoriadne dôležitom, čo je dôležité pre mňa. E, som znepokojená skreslením informácií e, včera z INRI. Ja ja odsudzujem vraždy eh, na škole v Toulouse a chcem vyjadriť sústrasť eh, pozostalým rodinám, všetkým Francúzom, ako aj židovskej komunite. Ja som neporovnala túto tragédiu a udalosti kdekoľvek inde na Blízkom východe. Vážený pán predseda, hovorili ste o viacerých bodoch dnešnej diskusie, no a ak budem môcť, eh, tak by som sa snažila načrtnúť situáciu v súvislosti s niektorými z nich. No a som si istá, že v rámci otázok a odpovedí zájdeme aj do väčších detailov. Na úvod a sa budem venovať Gimnichu v Kodani, pretože niektoré otázky, ktoré, na ktoré ste poukázali, pán predseda, sa tiež v reflektiách. Zaoberali sme sa tromi hlavnými oblastiami. Poprvé, ako štrukturovať zahraničnú politiku v ekonomických súčasných podmienkach ľudské práva, ako zmeniť situáciu v tretích krajinách pomocou tlaku, ako aj podpory Európskej únie. No a dovolte mi, dovolte mi ku každej sa vyjadriť. No, čo sa týka zahranično-politickej orientácie Európskej únie. Musíme mať strategické zamestnanie a čo najefektívnejšie využívať zdroje, ktoré máme. Inými slovami, treba riešiť otázky, e, kde, ktoré podporujú všetkých 7, 27 členských štátov. Ja som povedala už na začiatku uh, môjho funkčného obdobia, že chcem vybudovať silné ESVČ a chcem, aby, sme boli, aby jeho činnosť bola efektívna v susedných štátoch a rovnako uh, chceme budovať vzťahy so strategickými partnermi, tak bilaterálne, ale pretože pracujeme aj s inými partnermi, riešiť niektoré z tých najväčších problémov, ktorým čelíme Hovorili sme o tom, ako urobiť viac a s menším, menším počtom nástrojov, ako spolupracovať s členskými štátmi, ako čo najefektívnejšie využívať naše prostriedky, napríklad spoločná práca ESVČ a členských štátov v otázkach Južného Sudánu. Tiež sme hovorili o našich delegáciách a ako zlepšiť lokálnu spoluprácu s členskými štátmi a vrátanie poskytnutia priestoru národným diplomatom v rámci našej delegácie vytvorenie európskych domov pre Európsku úniu a národné zastúpenia na to, aby sa mohli na jednom mieste stretávať a aby získali príležitosť vytvoriť priestor na spoluprácu. Tiež sme hovorili o ľudských právach. A ja som to už často som sa k tomu vyjadril, že to je taká červená niť, alebo strieborná niť, eh, ktorá eh, ide cez celú škálu našej činnosti. Eh, chcela by som navrhnúť zradenie postu osobitného predstaviteľa pre ľudské práva, Ďalej chceme akčný plán. Chceme sa v rámci našej činnosti zameriavať na konkrétne, konkrétne kroky a chceme jasne stanoviť to, čo chceme dosiahnuť aj spôsoby ako. A s vami budeme iste úzko, úzko spolupracovať, vážený pán predseda. Všetka naša činnosť v oblasti ľudských právach musí byť súčasťou všetk- všetkých našich činností. Nemôže to ostať izolované alebo e, nemôže sa o tom len hovoriť. Hovorili sme o, o slobode vierovýznania, náboženských otázkach, cenzúry. Uznali sme a problémy a, na, a ťažkosti, s ktorými sa stretávajú kresťanské menšiny. Uznali sme aj potrebu spolupráce s nimi, ale tiež v kontexte riešenia a boja proti akýmkoľvek formám diskriminácie. A tiež sme hovorili o tom, ako kontinuálne pracovať na riešení otázok izolácie a angažovanosti. Spolupráca s krajinami, s ktorými potrebujeme budovať, e, budovať vzťahy na to, aby sme podporili dosahovanie našich cieľov, ale tiež, aby sme podporovali, e, podporovali naše hodnoty a názory. Máme k dispozícii viacero nástrojov, hoda reštriktívnych opatrení, ktoré podľa mňa dokázali zmeniť situáciu v Mianmarsku, Burme Mianmarsku, rovnako k diplomatickým názorom, e, nástrojom, napríklad v súvislosti s Bieloruskom, alebo pomocou našej stratégie More for More. No, vy viete, že sankcie vždy majú veľkú pozornosť mediálnu. Avšak nedá sa izolovať dopad sankcií od iných iniciatív, ktoré môžu zmeniť postoje nejakých režimov. Sankcie sa nikdy neuplatňujú izolovane a nemali by byť izolovane posudzované. Súhlasí to so správou, ktorú predložil Graham Watson o sankciách v mene parlamentu. No a čo sa týka stimulov máme, Máme ich veľa. Máme prístup More for More, o ktorom som už hovorila. Máme prístup 3M alebo 3M. Peniaze, mobilita, trhový prístup. Máme spoluprácu pre rozvoj obchodu a rovnako dialog s občianskou spoločnosťou. Týka sa to Bieloruska, ale aj Sýrie. A vypracovali sme nové koncepcie Task Force pre nedávnu spoluprácu s Tuniskom a Jordánskom na to, aby sme komplexne dokázali prepojiť finančnú organizáciu Európskej inštitúcie, Európsky parlament s tými, ktorí dokážu poskytnúť pomoc krajinám v procese transformácie. We also, of course, uh, as you are aware, Mr. A rovnako si uvedomujeme, si tiež problematiku viacročného finančného rámca. Lisabonská zmluva dala Európskemu parlamentu nástroji, nástroje na koherentnejšiu, konzistentnejšiu politiku. A máme, musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme, ale naša e, kredibilita závisí od toho, aby sme pomocou nástrojov, ktoré máme, dokázali e, realizovať naše priority. Medzi ne patria milenejové ciele rozvoja a aj naďalej budeme najväčším svetovým eh, najväčším poskytovateľom pomoci pre tých, ktorí to potrebujú. A rovnako chceme vystupovať ako eh, vhodný partner pre našich, eh, pre našich partnerov. No a postoje EÚ v arabskej jari boli príkladom toho, ako môžeme prispieť k riešeniu a príkladom toho, ako, ako môže pomôcť nástroj susedskej politiky ekologické problémy, e, klimatické e, zmeny, odzbrojovanie. To sú všetko veci, ktoré sa dajú riešiť len v úzkej spolupráci e, krajín na celom svete. Európska únia musí presadzovať svoje záujmy na celom svete a prehlbovať partnerstvo s našimi partnermi. No a preto nástroj partnerstva je najväčšou inováciou tohto balíčka a je to na, je to jednoznačný nástroj zahraničnej politiky. A váš výbor, pán predseda, má ústrednú úlohu v rámci rokovaní. No ale súčasne musíme obyvateľom ukazovať, že a, nesieme zodpovednosť a, a, a že z rozpočet a, a na budúce roky je zodpovedný. Musíme prioritizovať a prácu a, a zamerať sa na to, čo sa dá zmeniť a Európsky parlament chce zohrávať významnejšiu úlohu v regionálnej, na regionálnej alebo globálnej scéne. No a dúfam, že čo sa týka MFF, tak sa môžem spolahnúť na vašu podporu. A teraz niečo k nášmu vzťahu s regionálnymi organizáciami. A je, platí to pre arabské krajiny. Vieme, že regionálne riešenia sú potrebné pre regionálne problémy spolupracujeme so Stredomorskou úniou, ktorá by mohla zohlávať a môže zohrávať jedinečnú úlohu ako fórum, kde sa stretne 43 partnerov, aby hľadali spoločné riešenia. Snaha eh, o predsedníctvo krajín EÚ v Nordanko eh, bude, bude, nám umožní isté niečo eh, zmeniť. No a rovnako to bude platiť aj v rámci Stredomorskej únie. Chcela by som zdať hold úlohe Európskeho parlamentu a poďakovať za prácu, ktorú eh, už odviedol a ktorú ešte odvedie. odvedie. A viem, že predseda Európskeho parlamentu, pán Schulz, eh, sa veľmi angažuje. No, v Líby spolupracujeme eh, s Ligou arabských štátov v rámci kahirskej skupiny chceme splniť, e, spojiť OSN s Africkou úniou, Ligou arabských štátov a e, asociáciou pre islamskú spoluprácu. No a e, preto chceme podporiť všetky snahy na to, aby sme pomohli obyvateľom Sýrie. Rovnako sme poskytli praktickú pomoc, ale to iste viete, keď sme pomohli Lige arabských štátov, E, vytvoriť si svoj vlastný priestor. A ďakujem kolegom, ktorí sú v publiku, konkrétnym ľuďom, ktorí tento servis pomohli ustanoviť. Takisto Rada štátov zálivu je našim partnerom spolupráci. Takisto dobrá súčinnosť je s Jemenom. S generálnym tajomníkom sme mali o tejto téme a širších záujmoch rozpravu. Rada štátov zálivu má nadviazať silnejšie zväzky medzi svojimi vlastnými členmi a jej integračný model sa podoba na model Európskej únie a preto naša erudícia im pomáha dosiahnuť tento cieľ. Spomenula som spoločnosť pre spoluprácu medzi islamskými štátmi v rámci našej práce s Sýriou. Prvé stretnutie tejto skupiny bolo 23. februára, hovorilo sa o Syrii a odtedy sa začali jej odborníci stretávať. V Magrebe v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami v Alžírsku sa vytvorili okolnosti na novú spoluprácu krajín Magrebu a v spolupráci s EÚ. A piaté stretnutie v Ríme otestovalo našu pripravenosť podporovať tento nový vývoj. Teraz by som obratila sa na isté kľúčové témy, ktoré ste, pán predseda, predoslali. Myslím si, že najsúrnejšia téma je Sýria. Ako viete, našou prioritou je okamžité upokojenie násilia a prístup k humanitárnym pomoci s Ruskom Čínou a s našimi kolegami s Bezpečnostnou radou OSN a jej uzneseniami pokračujeme ďalej humanitárna zložka je veľmi dôležitá, ale potrebujeme aj politické riešenie. Bola som 24. Eh, februára na stretnutí priateľov z Sýrie. Bola som aj na kontaktnej skupine, deň predtým v Londýne. Obe tieto stretnutia demonstrovali silný medzinárodný konsenzus a odsudenie režimu. Musíme naďalej tlačiť a udržať dynamiku týchto stretnutí. Tlak musíme vyvíjať. Bývalý tajomník Kofi Annan. E, telefonovala som s ním a on ponúkol podporu. Poďakovala som mu za úsilia, ktoré robí pri nachádzaní cesty zastavenia násilia a vyvinúť sa ďalej vpred politickým, ku politickému riešeniu. Politické stretnutia Liby, Ligy arabských štátov a Sergej Lavrov, minister zahraničia, sa dohodli na piatich bodoch, ktoré sú v súlade s našou politickou líniou. Samozrejme, aj ďalšie sankcie a ďalšie opatrenia sú v našich plánoch, pretože politiku vedieme proti režimu, nie proti civilnému obyvateľstvu. Spolupracujeme so sírskou opozíciou a zdôrazňujeme dôležitosť inkluzívnosti, rešpekt k demokratickým zásadám vo všetkých interakciách s opozičnými skupinami. Je dôležité, aby ľud Sýrie dostal toto správne posolstvo o inkluzívnosti pre budúcnosť. Diplomatická prítomnosť je už skutočnosťou. Máme ale niektoré členské štáty, ktoré odišli a niektoré, ktoré zastavili svoje aktivity. Z našej delegácie budú dvaja diplomati hostovať z členských štátov a zostávame otvorení tak veľmi, ako nám bezpečnostná situácia dovolí, budeme tam mať oči aj uši v tomto teréne na, v týchto krajinách. Ďalej sa mi dovolte vyjadriť k situácii okolo Iránu a k nukleárnym záležitostiam. Viete, že sme naozaj venovali veľa úsilia, aby sme našli diplomatické riešenie prostredníctvom rokovaní a v rámci toho, čo, nás, čo voláme E3 plus 3 a mandátu e, Bezpečnostnej rady. 6. marca doktor Jelili, ktorý je hlavným, hlavným vyjednávateľom. E, ten dostal list, ja som poslala tento list aj vám, pán predseda. A tento list potvrdzuje, že sme pripravení rokovať a že, sme, e, že musíme hovoriť aj o jadrových záležitostiach a začať budovať e, vzájomnú dôveru jednotlivými krokmi. Irán by sa mal znova posadiť k rokovaciemu stolu a tieto úsilia by mali byť neutíchajúce pracujeme s medzinárodnou komunitou, aby sa nám podarilo Irán primeť, posadiť sa späť k rokovaciemu stolu. Pracujeme v súčinnosti s kolegami aj s tretími krajinami, ktoré majú konkrétne záujmy v tomto regióne a ktorých chceme zaangažovať, ktoré chceme zaangažovať do sankcií, ktoré plánujeme. Tieto sankcie sú naozaj mimoriadne dôležité. Veľmi dobre si uvedomujeme aj to, že v nedávnych rozhovoroch s Iránom nás doviedli, nás doviedlo, doviedli do bodu, kedy je ťažké znova nadviezať rozhovory, ale dnes sme, som mala tú časť hovoriť s riaditeľmi alebo vodcami politickej skupiny A3 plus 3 a za ostatné hodiny som sa dozvedela viac o príprave takýchto otvorených možností do budúcnosti. Európsky parlament urobil veľké kroky k tomu, aby bolo viditeľné, aká je hrozná situácia s ľudskými právami v Iráne, moratórium k eh, trestu smrti a vyzývali sme, apelovali sme k mnohým iným témam. Pani Sakina Aštiany a eh, ďalší novinári, ktorí sú odsudení na smrť, to sú eh, rôzne prípady. Je tu aj pastor, nedávny prípad. Snažíme sa aj v Teheráne, aj inde máme sankcie a 61 Iráncov reagovalo na pokračujúce represie e, a na túto aktivitu, na takúto aktivizáciu tiež sa snažíme ju zahrnúť a podporovať. Sledujeme situáciu úzko, blízko. Ako viete, prijali sme komplexný prístup k obom Sudánom. Teraz budeme hovoriť o Sudáne, krajine. Chceme, aby oba, obe časti tejto krajiny nažívali spolu v miery. E, vítam, že prezident Salvakia sa sám vyjadril, že e, uznáva úsilia prezidenta Bekyho. My musíme pracovať s oboma stranami, aby sme dospeli k skutočnej dohode aj so severom, aj s juhom, pretože táto dohoda je v záujme oboch častí podporujeme úsilia tých, ktorí sa snažia dospieť k dohode. Južný Sudán vyjadril želanie pripojiť sa k dohode z Kotonu. Potvrdil mi to dnes dopoludne, keď som sa s ním stretla. Vážený pán predseda, dúfam, že sa mi podarilo dotknúť sa mnohých tém, ktoré dnes rezolujú. Uvedomuj, rezonujú. Uvedomujem si, že je ešte o čom hovoriť a preto teraz odovzdám slovo vám s opätovnými veľkými vďakami vďakou za kvety, ktoré som dostala. Ďakujem. Thank you very much, uh, Ďakujeme pekne, pani podpredsedníčka komisie. Pristúpime k diskusii, máme mnoho rečníkov prihlásených. Chceme požiadať, aby koordinátori sa sústredili, sústredili svoje vystúpenia eh, v dvoch minútach a potom prebehnúť dve ďalšie kolá, v ktorom poslanci dostanú každý minútu Prosím, snažite dodržať tento čas, inak nedostanú priestor všetci, ktorí sa prihlásili. Pán Salafranka, nech sa páči. Gracias, señor presidente. Eh, Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítame, pani baronka Aštonová. A srdečne blahoželáme. ste by ste si vedeli predstaviť eh, stráviť svoje narodenie príjemnejšie ako tu s nami, ale Prejdeme teraz na vážnejšie témy. E, oceňujem to, že ste vysvetlili e, situáciu s vyjadreniami k hrozným útokom v Toulouse. Možno došlo k nesprávnemu výkladu vašich slov, ale e, vidím, že ste uviedli veci na priamu mieru a to ma teší. Chcel by som sa opýtať na dve konkrétne veci. Dnes sme sa stretli z ministra zahraničných veci Palestíny, ktorý sa vyjadril, že je frustrovaný z hospodárskej situácie, z úverovej krízy, pretože situácia v súvislosti s palestinským konfliktom e, na pozadí arabskej jary, volieb v USA, v Izraeli sa nejako výrazne nevymýja. A on spomenul e, list izraelskému ministrovi zahraničných vecí v snahe vysloviť presvedčenie, že celý mierový proces sa zastavil. Môžete sa k tomu vyjadriť? Ďalej Sýria. Rusko trošku ustupuje zo svojho postoja. Spojené štáty americké podporujú plán Arabskej ligy, teda Ligy arabských štátov v spolupráci s Kofi Ananom, bývalým tajomníkom OSN. Myslíte si, že v spolupráci s Ruskom môžeme znížiť počet úmrtí v Sýrii a ďalej Irán. Sledovali sme návštevu britského predsedu vlády v USA a spoločne s prezidentom Obamom vydali vyhlásenie, v ktorom hovoria, že je tu obrovská, z ktoré sa znižuje čoraz viac pravdepodobnosti zhrnutia mierového riešenia. Chcem sa vás opýtať, ako prebiehajú tieto rokovania s Iránom v kontexte Bezpečnostnej rady OSN členovia plus jeden. Súhlasíte s týmto vnímaním eh, prezidenta Obamu? Pani Gomeš, nech sa páči. Srdečne vás vítame. Pani Baronka Aštenová, srdečne oceňujeme aj to, že sa čoskoro vymenuje zastupca pre ľudské práva. A myslím, že to bude veľmi dôležité v tom, aby sme zabezpečili, že Európska únia bude naozaj strategicky konať v oblasti ľudských eh, práv, nielen na úrovni slov. Je to dôležité mimoriadne v tejto dobe, keď sme svedkami toho, že výrazne sú ovplyvnené naše možnosti v oblasti spoločnej bezpečnosti zdravotnej politiky, aj obrannej politiky. Potrebujeme vaše vedenie, nesmiete sa báť a musíte vyžadovať členské štáty to, čo musia robiť. Chcem sa opýtať k Iránu. Oceňujeme úsilie e, snažiť sa opäť dostať Irán za rokovací stôl, ale čo môže Európska únia povedať e, k tým vyjadreniam z USA a z Izraelu? A čo môžeme povedať e, občanom Iránu na margo sankcií, ktoré nie sú namierené na to, aby poškodili iránsky ľud ďalej k Rusku. Bismarck raz povedal, že Rusko nikdy nie je také slabé alebo také silné, ako sa zdá. Zmeny sa dejú, napriek tomu, že Putin sa opäť vracia na cárskú stoličku, tak povediac. E, čo nám môžete povedať k strategickému prístupu EÚ, respektíve bude Európska únia naďalej sa orientovať podľa hospodárskych záujmov niektorých členských štátov a napokon v Líbii odviedli ste veľmi dôležitú prácu, keď ste otvorili kanceláru v Bengazi. Teraz e, ide o to, aby Európska únia mala spoločný konzulát v Bengazi. Bolo by to pre miestny ľud veľmi dôležité. Taktiež chceme, aby sa vytvorilo stále zastúpenie EÚ, ktoré bude komunikovať e, s občanmi Líbie a podporovať ich. A to nie až 6 mesiacov. Už teraz eh, voľby sa skutočne v júni. Musíme urobiť všetko v procese prípravy volieb, aby sme podporili rozvoj tejto krajiny. Taktiež eh, musíme zabezpečiť hranice, musíme sa venovať otázke médií, všetkej spoločnosti a tak ďalej. Tieto, teda je to naozaj veľmi akútne. Dúfame, že všetky kroky, ktoré sa vykonali, sa teraz eh, nebudú negovať toto nečinnosťou. Ďakujeme. Pani Nates. Ďakujem, pán predseda. Pani Maronka, najskôr by som vám chcela zablahoželať k narodeninám. Ďalej. Včera som sa zúčastnila mladinskej konferencie UNRE a vypočula som si váš prejav, teda môžem eh, potvrdiť z prvej ruky, že nikdy ste nepovedali nič v tom duchu, ako si to vyložilo Izraelské ministerstvo zahraničných vecí. A mimochodom, tento minister podľa mňa bol úplne cestný e, vo svojich vyjadreniach na margo vašej osoby. Teraz by som sa rada vyjadrila k Egyptu. Preukázali sme ochotu pomôcť Egyptu, ale za posledných niekoľko týždňov a mesiacov došlo k vývoju v oblasti ľudských práv ktorý je veľmi znepokojujúci. Nadalej pokračujú rozsudky vojenských súd, súdov, ktoré súdia civilistov. Dochádza k veľmi rázným odsúdeniam bežných ľudí, kvôli tomu, že sa údajne previnili nejakým spôsobom proti, ar- proti armáde. A sú dosť veľké obavy, či sa Egypt posunie niekam, čo bude aspoň trošku pripomínať demokraciu. A samozrejme, e, tým sme trošku na vážka, chceme pomôcť egyptianom, ale zároveň nechceme sa nečine prizerať dianiu, ktoré je často horšie ako za čas Mubaraka, ďalej k Sýrii. Je tu taký nejednoznačný postoj Ruska, ktoré údajne poskytlo vojenské vybavenie, ale zároveň sa pridalo k výzve Medzinárodného Červeného kríža v snahe o zmierenie v tejto krajine. Mohli by ste povedať, aký je váš prístup k Rusku v tejto otázke? No v neposlednom rade e, moja susedka sa ma opýtala, respektíve požiadala ma, aby ste sa vyjadrili k vašej vízii, čo sa týka krajín e, Strednej Ázie. Ďakujem. Frau Lunaček. Pani Lunaček, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aj v mene skupiny zelených. Aj my vám blahoželáme k narodeninám a ďakujeme, že ste prišli medzi nás, aj keď máte narodeniny. Myslím si, že e, vytvorenie postu mimoriadného zástupcu pre ľudské práva je treba oceniť. Čo sa týka ľudských práv, chcela by som vás požiadať, aby v budúcnosti, aj keď bude táto nová funkcia vysokého predstaviteľa pre ľudské práva, vy budete naďalej stále poukazovať na príklady porušovania ľudských práv, pretože videli sme napríklad minulý týždeň, čo sa týka uznesenia ku Kazachstanu, iba niekoľko hodín pred prijatím tohto uznesenia došlo k prepusteniu jedného z politických väzňov, teda naozaj to pomáha, keď sa vyjadrí niekto taký ako vy ďalej k Sýrii. Spomenuli ste otázku prístupu humanitárnych organizácií k pomoci, ale nedávno sme sa dopočuli, že ruská loď s, so zbraniami, ktoré boli určené na pomoc Asadovomu režimu, údajne sa táto loď prešmykla a e, nepodrobila sa kontrole. E, ako je možné, že sme pripustili vstup takejto lode do sírskych vôd, kde boli zbranie. Myslím, že by ste sa mali vyjadriť takýmto udalostiam. Je to totiž nepriateľné ďalej k Balkánu. Dialóg medzi Srbskom a Kosovom už priniesol konečne nejaké výsledky. Zaznamenali sme istý pokrok, ale, a tu sa chcem poďakovať aj vám, aj pánovi Kúprovi za vaše úsilie. Nestačí to však. Musíme sa naďalej snažiť rokovať aj po voľbách ale robím si trochu starosti, pretože Európska únia v tomto nie je jednotná. Máme materiálnu politickú podporu, ale ešte stále 5 členských štátov neuznalo nezávislosť Kosova ani 4 roky po vyhlásení tejto nezávislosti. Ako si myslíte, že vy by ste mohli zlepšiť túto situáciu a primeť tejto krajiny, aby uznali nezávislosť Kosova? Ďakujem. Thank you. Musím vám teraz oznámiť, že uzatvárame zoznam rečníkov, tak aby sme to všetko stihli. Pán Tanok, ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som... Rečníkovi vypadal mikrofón. Vypočul som si veľmi nepriateľské vyjadrenia v izraelskej tlači. Rečníkovi opäť vypadol mikrofón. Myslím, že vaše slova boli nesprávne vyložené. Hello, is that working now? Uh, sorry, I just say you totally misunderstood and misrepresented. Myslím, že vaše slova. I have to keep my finger here by the sounds of it, sorry. Um, and... Musím tam mať na tom prst asi. Hello, yes, I don't know how far you heard what I said, but basically just say you'd be mis... mis- Snažil som sa povedať, že vaše slova boli nesprávne vyložené na Margo e, udalosti v Toulouse a ja by som sa chcel pridať e, k so svojimi e, slovami súcitu na Margo týchto hrozných udalostí. Dúfame, že sa podarí dolapiť páchateľa. Čo sa týka vyjadrenia napríklad pani Nates v súvislosti s udalosťami arabskej jary, ktoré sa stali arabskou e, zimou, najmä čo sa týka zvolenia nesprávnych e, osôb v Egypte a taktiež e, hrozieb kopským kresťanom. Musíme sa snažiť sledovať tieto udalosti a zakročiť, ak by totiž napríklad zachytal svolanie ústavy, ktorá bude založená na šári. Čo sa týka Blízkeho východu, teraz si pripomíname 10. výročie mierovej iniciatívy pre arabský svet. Eh, myslíte si, že je reálne opätovné spustenie tohto mierového dialógu a myslíte si, že by sa o všetky strany eh, mohli posadiť k rokovaciemu stolu? Teraz eh, sme svedkami veľmi nestabilných a nepriateľských režimov v okolí Izraela. Ďalej, čo sa týka tu u nás Európy, konkrétne Ukrajiny, čo môžeme urobiť vo veci um, pretrvávajúceho um, uväznenia pani Timošenkovej a niektorých jej ministrov. Myslím, že ide o dosť zaujaté eh, vykladanie spravodlivosti. Myslíte si, že je reálne požadovať prepustenie eh, pani Timošenkovej? Eh, nedávno sa zúčastnil pred niekoľkými týždňami konferencie o Somálsku v Londýne a vypočuli sme si dnes slova veliteľa operácie Atalanty. Myslím si, že Naša zraničná bezpečnostná politika by sa mala v najbližších mesiacoch sústrediť na e, tieto kroky v snahe nájsť dlhodobé riešenie, čo sa týka ústavného systému e, e, Somálska. Neviem, či pani Lunaček vníma e, uznanie nezávislosti Somalilandu e, rovnako e, zanietenie ako otázku Kosova. E, mohli by ste sa prosím vyjadriť k tejto problematike a ďalej, čo sa týka ESVČ? Aha, už použite kladivko? Mal som však na úvod technické problémy. Teda k ESVEČ, či sa chystáte vykonať nejakú adetovú kontrolu, čo sa týka rozsahu bilaterálnych zastúpení členských štátov a či e, nenastal čas znižovať náklady kvôli tomu, že je pridaná hodnota tejto spoločnej diplomatickej služby. Mohli by ste nás ubezpečiť o tom, že tí, ktorí skepticky vnímali pridanú hodnotu SVČ, že e, sa mýlili, že naozaj je takáto pridaná hodnota. Ďakujem. Pani Lusing, dobre, ďakujem veľmi pekne. za možnosť, že môžem klásť otázky. Moja prvá otázka k Líbii. Pani Eštenová, viaceré organizácie, medzi inými Human Rights Watch, Lekári bez hraníc a Červený kríž, kríž už mesiace hovoria o mučení uväznených, ktorí sú často uväznení veľmi svojvoľne. Nuž rôzne povstalci a, a dobrodruhovia, ktorí patria k dočasnej rade, tak zatýkajú voľne ľudí a pomocou elektrošokov ich mučia, niekedy ich umočia až na smrte. Nož, viaceré veci sú všeobecne známe. Okrem toho, delegát novej líbyskej vlády pri svojom prvom výstupe na na Rade pre ľudské práva OSN negoval alebo popieral práva homosexuálov alebo nejaké uh, náboženské uh, otázky. No, ja by som sa chcela spýtať, či poznáte tieto vyjadrenia a ak áno, plánuje Európska únia nejaké, nejaké opatrenia a kroky, aby zabranila týmto prípadom mučenia. Je v tomto prípade plánované zvolanie Rady bezpečnosti OSN. Myslíte, že za týchto podmienok dočasná rada je, môže, môže, môže, môže byť považovaná za partnera a za vládu. No a teraz ešte otázka k Sýrii. Čo odhadujete? Ako odhadujete opozíciu v Sýrii? Mne sa to teraz nikdy nepodarilo odhadnúť opozičné sily v, v magazíne o zahraničnej politike sa hovorilo, e, že v Syrii sa vytvára nová koalícia. Ako hodnotíte toto zoskupenie a ak kto e, sú partnery, e, koho osloviť z opozície pre partnerov. No a to je dôležité pre hodnotenie situácie, ktorú mnohí hodnotia ako občianskú vojnu. No a posledná otázka. Myslíte si aj vy, že tá situácia je rovnaká ako občianská vojna? Dobre, ďakujem pekne. No a teraz ukončíme otázky. No už vy ste tiež neboli jediná, ktorá... No teraz už budem prísnejší teda a budem ukončovať otázky. Vy ste tiež prekročili čas o pol minúty. Slovo má pán Belder. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pani Eštonová, a ja vám gratulujem a želám všetko najlepšie k narodeninám. Mám tri otázky v ostatnom čase, hlavne v severnom Iraku, a sa hovorilo o tom, e, že sú tu snahy Kurdov o národné sebaúčenie. Je jasné, že kurdská menšina v Turecku, Sýrii, Iraku a Iráne sa chce zjednotiť a vytvoriť nejaký veľký Kurdistan. No a to súvisí aj s vývojovými tendenciami v, rá... v rámci arabskej jary. A čo si myslíte vy o týchto tendenciách? To je predsa e, vyslovený súd s pušným prachom na Blízkom východe. Ako sa vy pozeráte na tieto tendencie? Ďalšia otázka. Ja si vážim vaše vyjadrenia ako otázka ľudských práv v Iráne. Ja mám obavy o situáciu pastora Justofa Nadagányho. Ten bol odsudený na smrť. No ako to vyzerá v súčasnosti? To je veľmi aktuálna otázka. No a tretia otázka v súvislosti s Iránom. Iránsky vyjednávači sú veľmi dobrí pri oddelovaní rokovaní. A ak sa už rokuje, tak sú to skutočné rokovania? Čas predsa neustále plinie. No a nukleárna hranica v prípade reaktoru s ľahkou vodou už je prekročená. No a ďalej Sýria. To je tragická situácia. Kňaz tento týždeň hovoril, že kresťanské štvrte a v meste Homs boli obsadené, že tam bol vyslovene krvavý kúpel. A ja by som chcel vidieť, či sa dá cez Rusko vplývať na režim, aby ste predchádzali konfrontácii. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka. Vás by som, vám by som chcel poďakovať. Som prvý francúz, ktorý dnes sa vyjadruje. Chcel by som vám poďakovať za vaše slova, ktorými ste vyjadrila lútosť do situácie v Toulouse. To bolo skutočne veľmi vhodné. No, chcel by som sa zmieniť o troch krízach v oblastiach, ktoré by sa dali označiť eh, ako periférne. Avšak Európska únia sa tam angažuje. Ide o Sahel, Líbiu a Africký roh. V týchto oblastiach by Európska únia mala zaujať globálny prístup. No a vy ste tá, ktorá zaisťuje ten globálny prístup No a súčasne zodpovedáte za našu politiku spoločnej obrany. Čo sa týka pripravovaných stratégií, ktoré by mali byť realizované v krízových oblastiach, tak podľa mňa ten prístup nie je dostatočne globálny. No a ak aspekt rozvoja a hospodárstva bude naďalej zohľadňovaný, tak myslím, že sa pritom zabúda na bezpečnostný alebo aspekt alebo aspekt obrany. Ja to už nehovorím ani o vojenskom aspekte v týchto troch oblastiach, napríklad Sahel, tam bojujú proti trestnej činnosti, no a v Líbii miestne ktorí požadujú naliehavý zásah alebo zohľadňovanie bezpečnosti v našej politike týmto smerom. Takže ja by som sa chcel spýtať, aby sme a požiadať vás, aby sme mysleli globálne a nezabúdali na niektoré oblasti, ktorých je tiež treba konať. Ďakujem pekne pani Loch Píler, ďakujem pekne predseda a pani baronka Eštenová, ja by som chcela niečo povedať k výsledkám rokovania Gymnichu v ľudských právach. Vítame, že by mal byť prijatý balíček vyslanec pre ľudské práva a politická deklarácia. Avšak nemôžem byť spokojná s tým, ako má byť štrukturovaná politická deklarácia. Počula som, že ehm, by to mala byť deklarácia, ktorú odsúhlasia príjme rada, ale myslím, že po Lisabonskej zmluve a po debatách v parlamente, myslím, že my sme urobili všetko preto, aby bolo prijaté spoločné vyhlásenie komisie, rady a parlamentu. A preto vás žiadam, aby ste ehm, to presadili, no a možno by sme sa mohli spoločne zamyslieť, čo si myslíte o myšlienke nejakej pracovnej skupiny, kde by boli členovia všetkých troch inštitúcií a kde by sa pracovala na tom, na znení takéhoto dokumentu. V júli by mal byť hotový, no a myslím, že ak sa nám to nepodarí, tak tým premárnime obrovskú šancu, ak to budeme, budeme prekladať na december alebo na neskôr ešte. Ďakujem, ďakujem pekne. No, že ja osobne myslím, že to je vynikajúca myšlienka, to by sme mali podporiť. Pani podpredsednička komisie. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No ja na úvod by som chcela poďakovať za všetky blahoželania k mojim narodeninám. No a ďakujem o to viac všetkým, ktorí mi pomohli objasniť včerajšie pripomienky. Pre mňa to boli skutočne veľmi, veľmi ťažké, krušné chvíle, keď som vedela, že ľudia si zle vysvetľujú moje slova. Ďakujem pekne, pani Loch Píler. No a ja, ak by to niekto povedal verejne, tak by som bola veľmi vďačná. No a e, budem sa snažiť zodpovedať všetky otázky. Prosím, odpustite mi, ak sa mi to nepodarí. No, pán Salafranka, vy ste začali so zasadnutím a stretnutím pána Malikyho, ministra zahraničných vecí palestínskej e, samozprávy a listom prezidentovi Abbasovi. Abbasovi. Ako viete, tak e, ad hoc výbor zasadne zajtra, no a to bude príležitosť sústrediť sa na hospodárskú situáciu. My sme veľmi podporovali mm, krajiny ako aj Izrael pri budovaní štátu na to, aby sme zaistili, že budú hospodársky schopné. No a budeme ich naďalej podporovať. Už sme vyčlenili do budúcnosti rozpočtové prostriedky a to je veľmi dôležité. Samozrejme nepodceňujem rozsah tej výzvy. Myslím, že prezident Abbas a pošle list premiérovi Netanyahuovi. Viem, že to je spôsob, ako sa bude snažiť objasniť situáciu. Avšak ďalšie veci som zatiaľ nevidel no a samozrejme neviem, aké bude načasovanie tohto listu. Avšak vám poviem, že otázka, ktorú ste položili o celom mierovom procese na Blízkom východe, je, že spolupracujeme nielen s kvartetom, vyslanci sa stretnú tento týždeň spolu so mnou, ale tiež spolupracujeme s kráľom a ministrom zahraničných vecí Jordánska, ktorí pracujú neúnavne na tom, aby neformálne zabezpečili stretnutie rokovacích eh, strán na to, aby začali formálne rozhovory. Takže eh, podporujeme regionálny prístup, lokálny prístup, eh, a stále kladieme dôraz na to, že sa snažíme o pokrok v rokovaniach. No a to v regionálnom kontexte, ktorý existuje. Vy ste hovorili veľmi správne o Sýrii, o tom, čo sa deje v Sýrii. E, aj v súvislosti s Ruskom. No ešte s e, Rusmi je to, s Rusmi je to jasné. My sme ich vyzvali, aby e, prehodnotili e, svoje postoje nielen preto, že sa používajú ich zbranie na zločiny režimu, ale je tu tiež hrozba, že tie zbranie môžu skončiť kto vie kde. No a ak režim bude šíriť zbranie po celej kráne, tak to samé vyvoláva výzvy. Nož hrozí tu teda obrovská militarizácia konfliktu No a to si neželá nikto z nás. Naďalej pokračujú rokovania s Ruskom. No a práca s Ruskom na humanitárnych otázkach a problémov je tiež veľmi dôležitá. A práca, ktorá pokračuje pod vedením Kofiho Anána a snažiť sa spojiť a eh, rešpektovať humanitárne potreby eh, obyvateľov. No a on spolupracuje s Ruskom, aby sa riešili humanitárne otázky. No ešte k iná Iránu príležitosti je čoraz menej, ako ste povedali správy. Hovorili ste o správe z Washingtonu. Moja úloha je úplne jasná. Ja, ja som bezpečnostnou radou mám viesť diskusie s Iránom a z mene E3 plus 3. No a to, je, to má jasný mandát a jasný cieľ, jasný účel. A všetko ostatné už nie je moja práca, ale nemám na to mandát. Ja vediem diskusie na to, aby sme dosiahli jasný záver. No a na ďalších, v rámci ďalších rozhovorov, ak sa nám podarí to za ostatné dni dosiahnuť, či sa budeme snažiť, tak budem presne pristúpať v tomto duchu, že hľadám riešenia. Ja si nemyslím, že sa to podarí na jedno kolo rokovaní, ale som presvedčená o tom, že sa to dá dosiahnuť a o to sa budem snažiť pani Gomez nuž tlačiť členské štáty na misie, nuž je veľmi dôležité, aby dostali nejaký impuls, aby sa zapájali do našich misií Stretol som sa s mnohými ministrami. Tento týždeň sa stretám s ministrami obrany a je veľmi dôležité, aby tie záväzky, ktoré sme prijali, aby sme dodržiavali, no a nové záväzky, ktoré príjmeme, aby sme ich dokázali zabezpečiť a získať pre ne dostatočnú mieru podpory. No, že ak Iránu a sankciám, ja už som niečo povedal o Iráne, no ale ešte raz poviem, je veľmi dôležité, aby naše sankcie boli vytvorené na to, aby sme presvedčili Irán, aby pristúpili k rokovaciemu stolu. No a rovnako je veľmi dôležité, že im nejde, alebo že účel sankcií nejde, nie je, nie je uškodiť obyvateľstvu, ale kontrolovať jadrový program je eh, v rámci našich záujmov a nášho záujmu o bezpečnejší svet. Rusko myslím, že všetci teraz očakávame už nástup nového prezidenta Ruska, pravdepodobne prezidenta Putina, no už čakáme kontinuitu v rámci niektorých eh, činností a práce, partnerstvo pre modernizáciu, eh, to je dielo predsedu komisie Barosa. Eh, pre mňa ako podpredsedničku je to tiež veľmi dôležité. Ďalej pokračovanie práce a spolupráce s Ruskom nielen v hospodárskych otázkach do istého rozsahu. To bude pokračovať. No a čo sa týka angažovanosti, medzinárodnej angažovanosti s Ruskom, už tak toto je oblasť, tak ako som povedala na začiatku, e, naši strategickí partnery vstupujú do hry. Veľmi dobre sú informovaní o tom, čo sa dá urobiť alebo nie. No a všetko vnímame. No a Glíby a Bengázy, ja viem, ako vám záleží na Bengázi, teraz skúmame všetko, čo sa dá urobiť, ale prosím, nechápte to zle. Konsolidácia v Tripolise nebola o tom, že sa vzdialujeme od Bengázi, nie. Bolo tam veľmi, dobrá, veľmi dobrý človek, ktorý eh, ukazuje význam Bengázi, ale je jasné, že stále do toho vkladáme veľa energie a hľadáme niečo spoločné z tých dôvodov, čo ste povedali. Tripolis je veľmi dôležitý. Pani Nates, a ja vám ďakujem za vaše slova o včerajšku. Egypt, to sú veľké obavy, ja mám veľké obavy o súčasné udalosti, eh, ktoré sa dejú v Egypte. Videla som správy delegácií, posledná to každý deň, každých pár dní, o tom, čo sa deje. No, je jasné, aký význam zohrávajú MVOčky, aké dôležité je, aké dôležité je sloboda zhromažďovania, to je pilier ľudských práv, pre nás veľmi dôležité a je to v podstate jasné. A rovnako je jasné, že potrebná silná ústava na ochranu ľudí a rovnako je jasné, že chceme spolupracovať s Egyptom na ceste do budúcnosti, tak politicky ako aj ekonomicky. Egypt eh, stojí pred obrovskými výzvami. To vieme, to vieme z našich kontaktov a z toho, čo sa deje v hospodárstve. Majú pred sebou obrovské výzvy a všetci vieme, že z práce Task Force vieme, že máme oveľa väčšiu úlohu ako podporu vybudovať Egypte ekonomicky tiež je dôležitá politika vytváranie tlaku, poskytovanie podpory. A povedali sme to už pri viacerých príležitostiach. Chceme, aby krajina bola inkluzívna demokracia, o ktorej toľko hovoria, a rovnako význam podpory občianskej spoločnosti a žien v Egypte na to, aby mohli zohrávať svoje úlohy. Pýtali ste sa na Áziu. Som bola v Arménsku, Azerbajdžane. Spolupracujem s týmito krajinami. No a v súčasnosti sa snažím vypracovať to, čo by sme mali robiť regionálne. Šťastie, pretože rozmýšľam nad tým, kde by ESVČ a jeho činnosť mohla byť najefektívnejšia, kde máme delegácie. Vybudovali sme si dobré kontakty s Kyrgyzstanom a s inými krajinami, s ktorými spolupracujeme bilaterálne, ale nebudem sa tváriť, že vám môžem dať nejakú konečnú odpoveď. Môžem povedať len tomu, že je to dobre rozbehnuté, ale v blízkej budúcnosti vám o to veľmi rada poviem niečo viac, pretože pre nás je to veľmi dôležitý región. Pani Lunáček, úloha osobného predstaviteľa pre ľudské práva, to nie je moja úloha. Je to uznanie toho, že na celom svete treba toľko urobiť, treba sa zapájať do toľkých udalostí a je toľko inštitucionálnych príležitostí, keď, sa, keď si uvedomíme, ako Európa funguje na svete, na hodnote, význame ľudských práv. Takže pre mňa to je ďalší zdroj, ktorý potrebujeme využívať. No a dúfam, že tak ako viem, som si istá, že vy sa s tým budete v budúcnosti zaoberať tiež. Rusko, Sýria, zbranie, o tom som už hovorila a neustále o tom musíme s Rus- Ruskom hovoriť. Je to veľmi znepokojujúce. No, Srbsko a Kosovo. Pardon. No, bolo to o ruských lodiach, ktoré idú do Sýrie cez Cyprus. To treba podľa mňa kritizovať, alebo to by ste vy mali kritizovať, ak to môžem tak povedať. Čiže ruské lode, ktoré plávajú okolo Cypru. No, o tomto sme už hovorili s členskými štátmi, ale viete, že členské štáty v tomto majú vlastné kompetencie a ja že k tomu nič povedať, len to, že sankcie, ktoré boli prijaté, musia byť plne implementované. No a takéto rozhovory veľmi pravdepodobne teraz prebiehajú, takže dúfam, že to chápete. Dobre. Ďalej význam Srbská a Kosova, význam dialogu Srbsko a v Kosove. Nuž, um, podarilo sa nám dosiahnuť historický výsledok a vieme, že úloha implementácie a cesta, implementa- cesta k implementácii je hrbolatá. Vieme, že sú ľudia, ktorí sneželajú, aby sme boli úspešní. Vieme, že to bude vyžadovať veľa síl, snách. Musíme investovať do kontinuity ale som vďačná prezidentovi Tačičovi a premiérovi Tácimu, pretože ich činnosť bola dôležitá pri dosovaní pokroku a ich práca pre Európsku úniu je veľmi dôležitá s premiérom Tácim. Chceli riešiť niektoré otázky, ktoré ho zaujímajú, ako napríklad obchod. No a čo sa týka neuznania, štátov, ktoré neuznali, no je to na nich. Ja si myslím, a chcem zaistiť, eh, aby eh, sila a intenzita vzťahov s Kosovom sa, eh, sa posilňovala, že je o budúcnosti v EU. A na tom sa 27. zhodla, že keď budú prijaté závery rady, keď sme prijali závery rady, nikto nebol proti. A myslím, že to bolo prijaté tak, že Kosovo sa tým približuje EU. a bude z toho profitovať i individuálne krajiny. Sa rozhodli mm, neuznať z mnohých dôvodov pre mňa, to je o budúcnosti Kosova. Pán Tenok, ďakujem vám za slova, ktoré objasnili, čo sa stalo. Poznáte ma, viete, ako hovorím. Záležitosť koptskej komunity bola pre mňa veľkou prioritou aj v súvislosti s Gimnikom, keď sa začala rozprava o záležitostiach slobody vierovýznania, slobody náboženstva a takisto Európska rada sa vyjadrila vo svojich záveroch k tejto veci. Vyslali sme silný signál, ktorý sa týka inkluzívnosti, slobody viery a kapacity jednotlivých komunít nažívať v susedstve bok po boku. A to robíme v našom bilaterálnom dialogu s jednotlivými krajinami, keď v súčasnosti sa, sú práve tieto obavy. Teraz e, budeme ďalej konať v apríli. Hovorila som s predstaviteľmi viacerých krajín, čo sa asi môže stať v budúcnosti a niektoré arabské krajiny, najmä tie, čo sú najviac zaangažované, sa vyjadrili. Je to totiž taká doba, kedy je vhodná reflexia, obzrieť sa späť a takisto hľadiť dopredu. Dúfam, že v nasledujúcich niekoľkých týždňoch, keď už sa rozhodnú, ako postupovať, sa dozvieme viac. Stretla som sa s minulý týždeň so ministrom zahraničných vecí Ukrajiny, myslím, že v Prahe s pánom Prišenkom v rámci východného partnerstva a pri každej príležitosti hovoríme to isté. Julia Timošenko, jej prípad sa má riadiť e, spravodlivými súdnymi postupmi a obávame sa o to, v akom stave je. Neustále budeme postupovať v tejto línii, nielen my, a viete, že mnohé členské štáty sa snažia vyriešiť túto nešťastnú situáciu a čo sa týka Ukrajiny, treba vyjasniť mnohé veci. Máme síce pripravenú asociačnú dohodu, máme silné vzťahy s Ukrajinou, máme kapacitu, ale oni musia urobiť krok. Oni vedia, aké sú reality a aká je politika. Čo sa týka Somálska a náš, nášho stretnutia s Mohacom z Atalanty a z Rondosu s špeciálnymi vyslancami, myslím si, že všetci spolu v súčinnosti nadviažu na to, čo sa hovorilo v Londýne a na to všetko, čo sa doteraz už dovršilo. K ďalšej veci stretnutie medzi generálnymi tajomníkmi členských štátov a Davidom O'Sullivanom, kde sa bude hovoriť o tom, ako lepšie pracovať v súčinnosti s istými krajinami. Nič tam nie je tajné, ide iba o stretnutie, kedy si povieme, ako pracovať lepšie. A niektoré krajiny, ktoré majú istú kvalitu infraštruktúry, e, už e, zavedenú, tak by mohli pomôcť iným krajinám, mohli by sa zoskupiť. Toto sme použili pri Sudáne, takýto postup. S niektorými členskými štátmi EÚ by mohla byť e, lepšia spolupráca tejto veci. Potrebujeme trošku viac synergii, je priamo v teréne, pretože nechcela by som, aby, aby Lisabonská zmluva v tomto nejako zvláštne zarezonovala, aby sa k tomu niekto vyjadroval. K Líbii Dočasná národná rada bola tým, čo hovorí jej názov, dočasná rada a teraz musia sa presunúť v ďalšej fáze. Vedia, že sa im pokúšame pomôcť a nájsť cestu vpred cez mnohé ťažkosti. Viete, aké ťažkosti tam sú v niektorých častiach Líbie. A čo sa týka Sýrie, spomenula som už opozíciu, opozičné síly ja by som nechcela e, začať e, špekulovať o tom, aké situácie sa môžu nastať, ale vieme, že so všetkými opozičnými silami spolupracujeme na rozumnom, e, inkluzívnom riešení a prístupe, ktoré zahrania všetkých zúčastnených a budeme v tom pokračovať. Pán Belder, k severnému Iraku. Nie som si istá, či vôbec mám slova na to, aby som opísala to, čo sa tam deje. Viete, že Rokujeme úprimne s Irakom a najväčší problém nedávno bol kamp Bašra. Viete, aký je dôležitý, ale pokúšame sa spolupracovať s irackou vládou na všetkých témach. Viete, že sú tam nejaké energetické problémy, je tu séria rozličných otázok, ktoré bude riešiť vláda svojím spôsobom. K Iránu Myslím si, že slovo, ktoré sa dá použiť, je prípravy, musíme si s nimi sadnúť a na základe odpovede pána Jaliliho e, dokážem vyvodiť, vyvodzovať, že možno je priestor pre rozhovory. Musí mať však takáto aktivita istý zmysel, istý cieľ, musí sa vyjasniť že naozaj takéto rozhovory zmysel mať budú a pre mňa to je základ, z ktorého vychádzame. Rešpektujeme Irán, ale musíme naozaj jasne povedať, že chceme vidieť napredovanie a to, čo najskôr. Pán Donžon, ďakujeme vám za poznámky, čo sa týka afrického rohu a globálneho prístupu. Absolútne s vami súhlasím, absolútne. Musíme naozaj splniť, čo sme slúbili a to čo najskôr a tie stratégie treba uplatniť v praxi k Sahelu. Máme dobrú stratégiu, treba zrýchliť implementáciu tejto stratégie. K africkému rohu máme silný komplexný prístup, razantný prístup, len treba každú prácu, čo s tým súvisí, robiť efektívne a v Líbii musíme s kolegami členských štátov a s inštitúciami, ktoré tam sú, urobiť maximum vo veciach, ktoré sa nás najviac týkajú a najviac nás znepokojujú. Súhlasím s vami. Pani Hochbiller, politická deklarácia. Viete, ja sa chcem pripojiť, ale nechcem, aby sa 6 mesiacov rokovalo o slovičkách ľudské práva je čosi, čo robíme, čo je živé. Takže ak to takýmto spôsobom pojmeme, tak to bude dobre. Ja myslím, že to je všetko. Ďakujeme. Už nemáme veľa času. Teraz budem naozaj veľmi prísny, čo sa týka sledovania rečníckého času. Máte minútu. Začína pani Munes. Gracias, presidente. Gracias, señora Aston, por... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Lady Ashton, za to, že ste prišli na túto na toto stretnutie. Čo sa týka Stredného východu, budem e, veľmi špecifická, ako koncept more for more sa bude aplikovať na Izrael. Európsky parlament súhlasil s priemyselnými a farmaceutickými produktmi, ktoré sa tohto týkajú. A čo sa týka správy delegácie EÚ do Izraela a Palestíny, táto správa hovorila o búraní v osád, ktoré poukazujú na paralýzu v riešení situácií medzi Izraelom a paralýzou. V súčasnej krízi, kríza medzinárodný obchod so zbraniami nie je tým najlepším riešením, čo sa týka ruských lodí po USA aj Európa by sa mala viac venovať tomu, aby tieto zbranie nemohli e, byť prepravované. Sú obvinenia z toho, že v Syrii takisto tieto zbranie končia. Pán Preda má slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani Ashton, ja mám dve otázky. Minulý týždeň ste uvítali zvolenie nového prezidenta Moldavska po dlhej kríze a navrhli ste, že by bolo ľahšie nájsť riešenie aj v konflikte v Transdnestersku. Máte už niečo konkrétne? A moja druhá otázka, som, všimol som si, že ste boli nedávno v Norsku, Švedsku a Fínsku. Ako spravodajca k Islandu by ma zaujímalo, ako sa pozeráte na arktické, severské otázky a či bol Island súčasťou vašich rozhovorov. Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo. Hovorí ďalší rečník. Moja otázka bude jednoduchá. Vďaka kríze Uh, due to the crisis, would you find the states... Hovorí pán Pasku, práve uh, kríza spôsobila skôr väčšiu súčinnosť alebo menšiu súčinnosť v týchto zahranično-politických otázkach medzi štátmi. To je moja otázka. Pán Čip. Grib. Ja mám otázku, ktorá sa týka názoru, ktorý sme si vypočuli, ktorý máte na sankcie e, v súvislosti s ľudskými právami. E, mám veľmi jasný príklad z Bieloruska. Tu sankcie nič nevyriešili, žiadny efekt nepriniesli. Čo by sme teda mohli urobiť, aby sme zabezpečili, že všetky tie nezrovnalosti, narúšania ľudských práv, ako by sme to mohli zastaviť? Môžeme ich zastaviť. A takisto ďalšia vec týkajúca sa Bieloruska, to sú minimálne štandardy, ktoré boli porušené nedávnymi prípadmi uvalenia trestu smrti a fakt, že, že obvinení nemohli sa stretnúť s členmi svojej rodiny a nemohli si ich členovia rodiny potom ani pochovať. Pani Ojuland, ďakujem za slovo. E, pani Aštanová, moja otázka sa týka vzťahov medzi EÚ a Ruskom a rada by som poprosila o váš názor na koherentnejšiu politiku EÚ voči Ruskej federácii. Musím povedať, že skupina ALDE bola dosť prekvapená, keď ste tak vrúcne privítali zvolenie pána Putina, keď zároveň pán predseda Európskeho parlamentu, pán Martin Schulz, zvolil skromnejší, ak už nehovorím, že kritický postoj. A neskôr parlament prijal jasné uznesenie, ktoré pripravil AFET minulý týždeň v Štrasburgu, že tieto voľby neboli celkom slobodné a spravodlivé. Takže by som sa chcela e, spýtať, či by nebola vhodnejšia koherentná politika EÚ voči Rusku a spolupráca medzi našimi dvoma inštitúciami, či by nemala e, dávať podobnejšie výsledky. Pani Kronberg odišla, pán Krempen Banán. Pani Baronka, chcem sa spýtať, aký máte názor na Falklandské ostrovy. Argentína nedávno voči Británii vystupovala agresívne aj voči ostrovanom. Máme tu e, výročie argentínskej invázie a to je klasický príklad, ako odvratiť pozornosť od inflácie a hospodárskej krízy. Španielské rybarské lode lovia v britských vodách a e, prístavy sú zablokované, ale to je smiešne, že Argentína si nárokuje suverenitu nad Falklandmi. E, v roku 1592 britský objaviteľ objavil tieto ostrovy, takže 223 rokov predtým, než vôbec Argentína vznikla ako krajina a taká agresia, také zastrašovanie, ako vidíme e, teraz, e, to je nehorazné. Mohlo, mohli by sme uvažovať o obchodných sankciách voči Argentíne, napríklad v zákaze dovozu hovedzieho mesa alebo e, trošku ostrejšomu postoju k tým, ktorí podporili Argentínu. Myslím si, že takéto nehanebné správanie nemôžeme tolerovať. Ja by som nepodporil sankcie osobne voči argentínskemu hovedziemu, hovorí pán Brock. Pani Boskort. Ďakujem. Pán predseda, za slovo. Ja by som nadviazala na predrečníka pána Basa Beldera a na otázku kresťanov v Iraku a v Syrii, kde sú stále problémy. Pretože situácia sa e, nevyvíja tým najpriaznivejším smerom. Hovorili ste o ľudských práva, ktoré by mali byť červenou niťou alebo striebornou niťou vašej politiky. Ďakujem, že ste taká osobne zaangažovaná eh, napríklad v Afganistane. Venujete sa otázkam žien, ktoré boli uzakonené bezprávne, nezákonne, uväznené nezákonne. A čo sa týka špeciálneho vyslanca s špecializáciou na ľudské práva, Ehm, nie je tu isté napätie medzi ambasádami a misiami v tejto oblasti, pretože na jednej strane treba spolupracovať s autoritami a na druhej strane stále ľudské práva e, propagovať. Pani Sargentini má slovo. Ďakujem. Pán predseda, vážená pani Aštonová, Európa už dva roky zaujíma stanovisko a každý si dovoluje vás, vás kritizovať. Ľudia povedia A, ale nepovedia B. Ale vy ste dva roky vo funkcii a e, hovorili ste takmer už o všetkom. Cestovali ste do mnohých krajín, ktoré boli ovplyvnené arabskou jarou. A otázka teda e, po tomto úvode je, či e, predstavitelia arabských krajín a zastupcovia či by boli schopní koherentne postupovať a či by sme my postupovali koherentnejšie. Pán de Gucht napríklad a pán Pibals keby sa rozvojové politiky a obchodné politiky trochu zladili, keby boli koherentnejšie, bolo by to možné? Pán Janes. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítam fakt, že pani baronka Aštanová toľko cestuje, pretože bola v Argentíne, v Brazílii. Chcem sa teda spýtať na rokovania medzi EÚ a Mercosurom. Minulý týždeň bolo 8. kolo rokovaní od Madridského samitu v roku 2010. To bolo ďalšie stretnutie. Je pravda, že obe strany sa stretnú ešte raz pred letom? A je tu hypotetická možnosť, že sa dosiahne dohoda pred typ, než bude summit v Santiago de Chile minulý budúci rok. Mohli by ste konkrétnejšie e, posúdiť to, čo sa dosiahlo? Ďakujem, nech sa páči, pani vysoká predstaviteľka. Máte slovo. Je mi ľúto, trošku ste ma teraz prichytili len som rozmýšľala nad poslednou otázkou, ale v poriadku, samozrejme. Môžem hovoriť, ospravedlňujem sa. Pani Muniz, začali ste Izraelom eh, hnutie More for More, alebo iniciatíva More for More, farmaceutické produkty. Nemáme tu žiadna, žiadny pokrok, nepozorujeme. To, čo sa začalo v roku 2005, akčný plán medzi EÚ a Izraelom, má právny základ, pretože je to súčasť asociačnej dohody a hovorí sa tu a rokuje sa tu podobne, ako sa rokuje s inými krajinami. Takže to netreba vnímať tak, ako to nepostupuje. Po, pokrok sa nedosiahol. A to, čo hovorím o osadách od samotného začiatku, e, treba prestať s budovaním osad, pretože sú proti medzinárodným zákonom. Ľudia, ktorí žijú v týchto osadách, by sa mali presťahovať, aby sa dosiahol dlhodobý, v dlhodobom horizonte miera bezpečnosť. E, pán Preda, pýtali ste sa na Moldavsko a aké ľahké bude nájsť riešenie pre transdnest Maďarsko. Bolo stretnutie v Dubline E5 plus 3 e, a ďalšie stretnutie bude vo Viedni v apríli a naša úloha sa trošku zvyšuje. Chceme prehlbiť spoluprácu s medzinárodnými partnermi, najmä s Ruskom, pretože si myslím, že keby prišlo k napredovaniu, vyslalo by to silný signál a ja dúfam, že teraz prezident, úradujúci prezident by mal mať, že bude mať, dúfam, rovnaký názor. Myslím si, že treba vybudovať dôveru medzi jednotlivými stranami. Do toho teraz investujeme a spoločne sme si odsúhlasili takýto postup. Súvisí s tým občianská spoločnosť. Máme v teréne silnejšiu úlohu, silnejšie podporujeme to, čo sa deje. Verím, že mm, sa to vyrieši. Rada by som naozaj v blízkej budúcnosti videla riešenie tohto problému, ak sa dá. Pýtali ste sa na môj, moju pracovnú cestu do severských krajín. Viete, že máme politiku pre severské, pre Arktickú radu konkrétne, pre Arktidu. A nielen členské štáty, ktoré sú členmi Arktickej rady, e, nielen preto, že sa tam e, budú ťažiť minerály, nielen pre krehkosť Arktídy a pretože tam žijú pôvodní autochtónni obyvateľia a tí vidia Arktídu zo svojej perspektívy. Ja som to chcela všetko urobiť aj e, pre všetko toto spolu a šla som tak ďaleko na sever, ako sa len dalo. Hovorila som s francúzskými a nemeckými vedcami, ktorí tam e, robia výskum v severnom Švedsku prostredníctvom satelitov. Je to fascinujúca a zaujímavá návšteva, ale cieľom tejto návštevy bolo prepojiť všetky tieto aspekty. Nedostala som sa na Island, ale myslím si, že do budúcnosti sme pripravili silnú politiku v tomto zmysle, pretože to bude čoraz dôležitejšia oblasť. Členské štáty pán Pasku spolupracujú v takomto hospodárskom duchu. Myslím si, že viac spolupracujú, keď je kríza. Ja si to myslím. Poviem vám, prečo si to myslím ja, pretože bez ohľadu na to, aká hospodárska klíma vládne, členské štáty vidia hodnotu súčinnosti a spolupráce. Podľa mňa sa im páči myšlienka, že je niekto, kto predseda stretnutiam, e, istý rozumne dlhý čas, ktorý sleduje, ako sa politiky uplatňujú a po Lisabonskej zmluve sa umožňuje aj, aby ich hlas zaznel e, koherentnejším spôsobom Nejde o to, či úberať zo suverenity, ale o to, čo vieme robiť spolu lepšie. 27. Pán Gržib, pýtali ste sa ma na sankcie voči Bielorusku a na hroznú situáciu, ktorá tam panuje. V Gimnichu sme hovorili o pokračovaní izolácie tejto krajine. Sankcie hovoria politicky silnou rečou, podporenou hospodárskymi aspektmi a v Bielorusku sme jasne e, vyjadrili svoj názor, ale takisto sme vyslali aj politické posolstvo, že musí Bielorusko prepustiť nezákonne väznených, sami, sám, sám ste to povedali, najlepšie, čo treba urobiť. A my sme takéto posolstvo vyslali. A povedali sme aj druhú časť. Ak to urobíte, sú tu veci, v ktorých sa dá s Bieloruskom a Európskou úniou spolupracovať. A členské štáty, ktoré majú kontakty v Bielorusku, e, sa vyjadrujú podobným spôsobom a takisto EÚ celoplošne sa vyjadruje podobným spôsobom. Je tu, je tu rovnaké posolstvo, rovnaký signál. Bielorusko, ak chcete sa e, zapojiť do spolupráce s EÚ, môžete. Pani Ojuland, Rusko. Ja som neprivítala fakt, že bol zvolený pán prezident Putin. Neblahoželala som a bolo to koordinované s pánom Šulcom. Zámerne sme to koordinovali, pretože viem, aká dôležitá je toto posolstvo. Ja som to vnímala tak, že sme prijali fakt, že Putina zvolili za prezidenta Ruska, že sú veľké problémy nezrovnalosti, čo sa týka vzťahov a spolupráce s Ruskom, ale mám názor, že ste si všimli, čo, že treba zároveň aj napredovať, že si človek má všimnúť, čo sa deje, ale zároveň postupovať ďalej. A myslím si, že ruská občianská spoločnosť je veľkou súčasťou celého obrazu. Pán ďalší rečník, ktorý nasledoval. Čo sa týka bilaterálnych záležitostí, je to suverénna záležitosť e, Británie. Ja som nebola v Argentíne mimochodom, ale v Brazílii. Nepochybne obchodné reštrikcie budú európskou, európskou unijnou záležitosťou a ako viete, DG Trade sa už začal zaoberať týmito záležitostiami mimoriadnej dôležitosti pre vás, ale generálne riaditeľstvo obchod, trade, sa nezaoberá zahraničnou politikou, ale obchodom. To je celkom jasné. Pani Boskurt, kresťania v Iraku a sírske ľudské práva. Viete, ja som už predtým povedala, že sme v Gimnichu venovali veľa pozornosti podpore náboženských minorít kdekoľvek na svete, že žijú a Hovorili sme o dôležitosti kresťanských komunít v Iraku a v Syrii. Opäť tu ide o inkluzívnosť. Treba všetkému dať, všetkým dať najavo, že v budúcnosti v Sýrii treba začleniť všetky e, menšiny, akúkoľvek vieru praktizujú, že treba vyslať konzistentný signál zo všetkých strán. Je to zásadne dôležité, tá záležitosť ľudských práv, ako ste správne poukázali. A pani Sargentini odišla, takže odpoviem na otázku napriek tomu, čo sa týka koherentnej politiky medzi rozvojom a obchodom. Dnes sa stretnú komisári a pán predseda Barroso, ja s ním úzko spolupracujem, e, sa bude snažiť túto koherentnosť, konzistentnosť formálnym spôsobom nastoliť ale rozličné generálne riaditeľstva a kabinety majú vzťahy. Je možné, bolo by treba spolupracovať čo najefektívnejšie. A ja myslím, že treba prehlbiť a rozšíriť túto spoluprácu. Som si veľmi dobre vedomá, čo to znamená. Som, bola som komisárkou a vlastne som stále komisárkou, takže viem, ako komisia funguje, ale na konci môjho mandátu možno tí, čo ma Hm, zastúpia v mojom úrade, nebudú mať rovnaký názor na komisiu. Čiže treba, aby fungovanie SVČ bolo kontinuálne a ja kladiem dôraz na to, že musíme pracovať na tejto následnosti hm, tento rok. A čo sa týka Mercosuru, to je obchodná záležitosť, ale budem predpokladať, že to je moja odbornosť. Je tam veľmi pomalé napredovanie. A pán Janes, prepačte, nevidela som vás. Naozaj pri rokovaniach sa nepozoroval e, pokrok. Minulý týždeň som si vypočula k rôznym otázkam e, to, že to až tak dobre nejde, ale čo sa týka koordinácie v Mercosure, tam je to trošku lepšie. Do konca roka by malo byť e, s letom, to je pravda. Čiže tie konkrétne eh, odpovede neviem, či ste s týmto spokojní. Eh, Ďakujeme pekne, že ste si našli dnes, eh, aj keď máte narodeniny, čas prísť medzi nás. Chcem sa ospravedlniť tým, ktorí nedostali slovo. Je to spôsobené tým, že niektorí hovorili pridlho. Na budúce to už nepovolíme tak, aby všetci dostali priestor, ktorí sa prihlásili o slovo, tak aby to bolo spravodlivejšie Pani baronka Ašterová, chcem sa vám poďakovať za to, že ste zdôraznili, že nástroj partnerstva je významným nástrojom v zahraničnej politike a že k tomu musíme takto pristupovať aj v rokovaniach. A ešte, ak dovolíte kolegovia, chcela by som vás požiadať, aby na záver sme povstali a krátko si uctili obete útoku v Toulouse židovské deti, ktoré prišli o život, e, ale aj vojaci, ktorí prišli o život um, predtým. Danke Ihnen. Thank you very much. The meeting is closed. Ďakujem, schôdza je odročená.